ešte Za 20 sekúnd prečítam e, výsledky e, hlasovania. Takže druhá, výsledky druhého kola e, zúčastnilo sa 670 11 neplatných hlasov, odovzdané hlasy 469, ďalší kandidáti, mali, nas, e, kandidáti dostali nasledujúce hlasy Angelini Roberta 266, Isabel Durand 259, Michal Tomáš Kaminsky 175, Kohmerin Silvana 141, Macmillan Scott 242, Martinez Martinez, Miguel Angel 292 Dagmar Berend 288, Libor Rovček 276, Schmidt Pál 239, Vidal Quadrasa Lecho 303, Diana Wallis 274, Rainer Wieland 235. čo sa týka kandidátov, ktorí dostali eh, na dve, eh, teda väčšinu eh, hlasov, musím informovať, že žiadny kandidát nedostal väčšinu hlasov dostatočnú väčšinu hlasov. 11 miest v rámci volieb podpredsedov sa musí obsadiť. Okrem toho je potrebné, teda je potrebné naštartovať tretie kolo voľby pokiaľ nie eh, máte námietky, považujem voľby, eh, eh, voľby z druhého kola za vykonané. Nie słyszę uwag. Takže pokiaľ nie sú, e, nie sú e, teda žiadne námietky,